Good afternoon, guten Tag. Wir sind in einem riesengroßen Raum, den wir nie füllen würden, selbst wenn wir alle anwesend wären. Sme v obrejskej miestnosti, kde nás ešte nie je až tak veľa, ale napriek tomu ma teší, že niektorí kolegovia tu sú. Máme mm, program, ktorý nie je až tak nabitý, ale môže byť ešte ťažký. Môžem vám povedať, aký je jazykový režim. Uh Máme všetko okrem slovenčiny či švedštiny? estonsky, e, lotyšsky, litovsky a maltsky. Všetky ostatné jazyky okrem uvedených sú k dispozícii v tlmočníckých kabinách. Chcem upozorniť, že sme vo vysielaní e, v rámci web streamingu, takže správajte sa slušne. Nešpárať si v nose, nerobiť iné nedôstojné aktivity E, e, e, pred minulý týždeň sme boli v meste kultúry Essen. Boli sme tam tri dámy a vo vašich podkladoch máte správu z tejto návštevy. Môžem len konštatovať, že bolo nám skvelo a videli sme na vlastné oči aktivity mesta kultúry 35 mestov miest pardon, v tomto eh, meste eh, kultúry eh, za rok 2010 boli prezentované. Veľmi sa to vydarilo. A to je skutočne taká myšlienka, taký vzor toho, ako by mali vyzerať tie mesta kultúry. V Esene e, e, sme si opäť potvrdili, tak ako sme videli v Luxembursku a v Sarsku, rovnako ako teda v, Liverpoole, aj v tomto prípade sme si mohli potvrdiť, ako e, staré priemyselné mesta možno povzniesť v tom duchu kultúry. Videli sme aj budovu opery, a e, kolegovi Takolovi by som chcel povedať len toľko, že architektom bol známy fínsky architekt. Neboli sme vnútri, videli sme to len zvonka, videli sme, videli sme e, nové múzeum a Myslím, že SN je dobrým príkladom, ako zhodnotiť tieto staré priemyselné mesta, ako ich zachovať pre deti a detné deti, a aby aj oni vedeli, že vola, čo takéto e, existovalo a možno si to pozrieť dnes a možno to využiť na vynikajúce kultúrne podujatia. Máte to vo vašich podkladoch e, je k tomu e, zaujímavá správa. Ešte jedna posledná poznámka. Chcem vám avizovať toľko, máme stretnutie týkajúce sa európskej e, kultúry e, jeho dimenuji. E, koná sa toto kultúrne podujatie od 18.30 do 20.30 alebo 21.00. Viem, že tu dochádza k, kolízii s futbalovým zápasom. Tým je odpustené, môžu skôr odísť. Viac ako 80 ľudí prislúbilo účasť, to znamená potvrdili účasť, uviedli číslo pasu a tak zaprisahali sa. A budeme sa zaoberať aj vlastne tou externou dimenziou. A preto je dôležité pozrieť sa na aj otázku kultúry v rámci e, posilňovania tej externej e, dimenzie. Celé sa to bude realizovať e, v anglickom jazyku, pretože chcela som dôstojné priestory, aby to nebolo v takej sále, ako sme tu dnes. A preto je to len v jednom jazyku. Teraz by sme prešli na program a e, prvou témou je žurnalistika a nové média, vytváranie verejnej sféry v Európe. E, Morten Lokegaard je spravodajca, máme 185 e, pozmenujúcich návrhov, máme čo robiť a ja vás poprosím, aby ste sa zhostili hlasovania, prosím, aby ste zasunuli vaše hlasovacie e, kartičky. Ak, ne, ak e, nehlasujete, tak ani tu nemáte čo hľadať. Mm, teraz by som odovzdala slovo e, mm, Mortenovi Lokegardovi, aby nás uviedol do problematiky. Ďakujem pekne. Myslím si, že už dosť bolo povedané o tejto správe. Nechcem zbytočne naťahovať túto diskusiu. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali na práci na, tomto, na tejto správe. Predovšetkým sa chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za vašu zaangažovanosť. Mali sme niekoľko veľmi plodných stretnutí na diskusii. Veď tých pozmeňujúcich návrhov bolo e, nemálo. Chcem sa poďakovať komisii a jej zástupcom za konštruktívny e, prístup, za prístup s takou otvorenou e, mysľou. Asi by to tak malo vždy byť, ale ja to chcem vyzdvihnúť. Chcem sa poďakovať aj sekretariátu kultúrneho výboru za vyvinuté úsilie, boli zahltení mnohými materiálmi a chcem sa poďakovať mojim šikovným asistentom za kus práce, ktorý odviedli. Verím, že to vynaložené úsilie e, získa ocenenie počas vášho hlasovania. Takže žiadna diskusia, teraz nebude, ideme rovno hlasovať, disko, diskutovať. Na to už bol priestor. Pani, e, pani Adeli, je tu o jedného poslanca za EPP naviac. Obzerám sa, kto by to mohol byť. Kto to bude? Či? Sedí to? Dobre, už je to v poriadku. Bola som nesprávne informovaná. wir haben auch einen äh, GUE, der zu viel ist. Takže, pardon, máme jedného naviac za GUE. Koľky tam majú byť? som, ja som síce tu fyzicky, ale nebudem hlasovať. Prosím, aby ste to nejako. Eh, aby ste to nepokazili, prosím správne hlasovať. Takže 32, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené. Ja budem len eh, postupovať podľa čísla pozmeňujúcich návrhov 33, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté 34 za, proti. Zdržali sa prijatí 35 za, proti. Zdržali sa. Nie je to jasné. Prosím, aby ste elektronicky zahlasovali. Otváram hlasovanie. Proti že... Takže vidíme, že je pomer proti 12 za 8 zamietnutý. Chcela by som eh, zoznam ľudí prítomných s hlasovacím opravnením za EPP. Ideme teraz 36 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 37 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 38 za, proti. Zdržali sa. Schválené. 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti, zdržali sa schválené, 45 za, proti, zdržali sa schválené, 46 za, proti, zdržali sa schválené, 47 za, proti, zdržali sa. Poďme elektronicky. Zahlasujte. Končím hlasovanie. 12 k 12 zamietnuté. 48, niekto sa nám hlási. Takže. V čom je problém? Nefungovalo? Dobre. Takže Nochajn mal. Pokiaľ nefunguje ten strojček pred vami, chodte vedľa si sadnúť. Pán Matula, presadnite sa. Can you, can you help him? Does it work? So, once again. Was war es jetzt? 47. Huh? Äh, 47. 47. Äh, Wer ist dafür? Bitte abstimmen. The vote is open. Ideme hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. 16 za, 12 proti. Schválené. Vidíte, všetko dvakrát sa musí preverovať. 48 mm, za proti zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa schválené. 59 za, proti, No to musíme skontrolovať. Elektronicky zahlasujte. Uzatváram hlasovanie. 19 za, 9 proti, schválené 60 za, proti. Zdržali sa, schválené 61 za, proti. Zdržali sa, schválené 62 za, proti. Zdržali sa, schválené 63, 64, 65, tie sú identické, kto je za, Proti? Zdržali sa? Schválené. 66 stiahnutá, 67 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh číslo 3 za. Proti zdržali sa, schválené. 74 za, proti, zdržali sa, schválené. 75 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválené. 80 a 81 identické, kto je za, proti, zdržali sa, e, zamietnutý. 82 za, proti, zdržali sa, schválený. 83 za. Čo je prijaté? Ospravedlňujem sa. Došlo k prešľapu. Kto je za 84? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 94 za. Proti? Schválené. 95 a 96 identické za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 97 to vypadáva. 98, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 99. Toto je rozdelené do dvoch častí. Prvá časť za pani Paliadeli ja chcem stiahnuť tento pozmeňujúci návrh, chcem uviesť ústne pozmeňujúci návrh, ktorý preformuluje prvú časť. Euronews of Euronews extending the range of its languages to cover all the member states of the EU and more to be a model of independent uh, television journalism which will promote objectivity in information, quality in politics and transparency in advertising Ich hab's bekommen, aber die anderen nicht. No, ja som si to stihla e, zaznamenať, ale nik iný. No, Ja to prečítam ešte raz a uvidíme. of Euronews extending the range of its languages to cover all the member states of the EU, in brackets and more, and it, huh?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 len premyšľam nad tým textom, ale myslím si, že to, o čom diskutujeme teraz, je to, či to má byť vôbec predložené alebo nie. Nie je to text sám o sebe, nie? Dobre, takže v poriadku. A pán Kavada? Ďakujem pekne, pani predsednička. Jednoduchá pripomienka pre kolegyňu, ktorá je autorkou ústneho pozmeňujúceho návrhu. Nedá sa povedať, že Euronews by sa mohli stať e, nezávislou televíziou. Už to tak je, to treba zmeniť, aby naďalej bola. E, continue to be. Yes, please. Thank you. Dobre, ďakujem pekne. Pani Hanebel, nech sa páči. Áno, my sme žiadali rozdelené hlasovanie. Ale teraz, keď to je ústny pozmeňujúci návrh, už nepotrebujeme hlasovať rozdelenie, takže môžeme hlasovať o celom pozmeňujúcom návrhu. Dobre, takže budeme hlasovať o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu v jeho pozmenenej verzii. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalej. Za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 101. Za? proti, zdržali sa, schválené. 102 za, proti, zdržali sa, schválené. 103, 104 sú identické, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 105 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 106, 107 identické, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 108 za, proti, zdržali sa, prijaté 109 za, proti, zdržali sa, schválené 110 za, proti, zdržali sa, schválené 111 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, ideme teraz ďalej. Ideme e, od 112 až ďalej. E, budeme hlasovať spoločne. E, kto je za tieto identické pozmeňujúce návrhy. Proti? Zdržali sa? Všetky sú schválené, teda to je to vymazanie. 121. Odpadá. Aj 122. Odpadá. Dobre, ideme na 123. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. 124 za, proti, zdržali sa, nebolo to jasné, otvárame elektronické hlasovanie. 124. Ukončím hlasovanie. 17 10 schválené ústny pozmenujúci návrh od Pelet. Číslo 1. Chcete to vyjasniť? Chcete k tomu vyjadriť? Nie, nie je tom problém. Máme tu teda text pred sebou. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 125. Odpadáva. Mhm. Kompromis 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 132 za, proti, zdržali sa, schválené. 133 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 134 za, proti, zdržali sa, schválené. 135 za, proti, zdržali sa, odmietnuté. 136 za, proti, zdržali sa, schválené. 137 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 138 za, proti, zdržali sa, schválené 139 za, proti, zdržali sa, zamietnuté ústny pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, schválené 140 odpadáva, 141 za, proti, zdržali sa, schválené 142 za, proti, zdržali sa, schválené 143 za, proti, zdržali sa, odmietnuté 144 za, proti, zdrž- overíme si to. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 11 proti 18 zamietnuté. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 146, 147 identické, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 148 za, proti, musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Je to 15 k 15 zamietnuté. Ideme ďalej. Za, proti, zdržali sa. Schválené 150 za, proti, zdržali sa. Schválené. Kompromis 7. Za, proti, zdržali sa. Schválené. Ideme až na 157. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ideme 158 za, proti, zdržali sa, overíme si to. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Je to zamietnuté. 150, 960 sú identické, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 161 za proti, zdržali sa, zamietnuté 162 za, proti, zdržali sa schválené 163, schválené 164 za, proti, zdržali sa schválené 165 a 66 a 67 sú identické, kto je za, proti, schválené. Kompromis 8, kto je za, proti. Overíme si to. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté 15-15. Ideme na 168 a tak ďalej. Sú identické, kto je proti. Zamietnuté. Potom to bolo ďalšie, 172, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 173, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz chcem e, sa spýtať, či môžeme ďalšiu skupinu hlasovať spoločne od 174 až po 185. Môžeme o tom hlasovať spoločne? Nie? Nie? Dobre. Tak ideme rýchlo. 174 174 za. Proti. Overíme si to. Ideme 174 overovať. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to schválené 17 k 13. Ideme hlasovať ďalej. 176 za. 176 za. Poďme rýchlo. Proti ešte raz, 176 za, proti. Budeme to musieť znova overovať. Overujeme si to. Uzatváram hlasovanie. Čiže 18 k 11 schválené. Pán Kavada, prosím. Pani predsednička, možno, že by sme sa mm, mohli aby sme to odhlasovali en blok. To už som navrhla. 175, 185 en blok. 85, nein, Madame Berger sagt nein, ich ja hovorí, že nie, takže e, nemôžeme s tým nič spraviť, keď niekto namieta. Takže ideme, 175, kto je za? proti, zdržali sa schválené 177 za, proti, zdržali sa schválené 178 za, proti, zdržali sa, schválené. 179 za, čaj, proti, zdržali sa, schválené. 180 za, proti, zdržali sa, schválené. 181 za, proti, zdržali sa, schválené. 182 za, proti, zdržali sa, schválené 183 za, proti, zdržali sa, schválené 184 za, proti, zdržali sa, schválené 185 za, za, proti, zdržali sa, schválené 185 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, bodka. Ideme ďalej. Jednotka za, proti, zdržali sa schválené, 100, dvojka za, proti, zdržali sa schválené, trojka za, proti, zdržali sa schválené, štvorka za, proti, zdržali sa schválené, peťka za, proti, zdržali sa schválené, šestka za, proti, zdržali sa schválené, sedmička za, proti, zdržali sa, overíme si to. Otváram hlasovanie. Od, ukončujem hlasovanie. Je to 15-15, takže je to zamietnuté. Osmička za, proti, zdržali sa, schválené. Devina za, proti, zdržali sa, schválené. 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 11 a 12 sú identické, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 14, 15 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 17 za, proti, zdržali sa, schválené 20 za, proti, zdržali sa, overíme si to, 20. Takže otváram hlasovanie na 20. Ukončujem hlasovanie. 25 za, to sme mohli vidieť. A, takže musíte trošku viac cvičiť, potrebujete trochu fitness a musíte sa trochu rozcvičiť. Takže jednou, jedn, raz pravou, raz ľavou, aby to bolo ako rozcvička. Dobre, 21, 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 23 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 24 za? Proti? zdržali sa schválené. 25, z, 25 až 31 môžeme hlasovať spoločne? Dobre. 25 až 31 hlasujeme spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. Dobre. A ideme hlasovať o celom návrhu. Prosím, pripravte si kartičky pre toto hlasovanie. Otvárame elektronické hlasovanie, kto je za pozmenené znenie tejto správy. Nech sa páči. Ukončujem hlasovanie. A máme tu 24 proti 3. Jeden sa zdržal. Gratulujeme spravodajcovi. So, ah, Prichádzame k ďalšiemu bodu na programe rokovania a tým je E, európska, známka európskeho dedičstva. Takže dávame slovo pani spravodajkyni k tejto téme. Posledný krát ste dostali príležitosť aby, ste, aby sme preskúmali stanoviska národných parlamentov. Sú veľmi zaujímavé stanoviská, sama som si napríklad dala pozor, aby som si to prečítala. Bolo zaujímavé, čo, prečítal, čo napísal francúzsky senát. Odporúčam to do, vašeho, do vašej pozornosti, rovnako aj e, nemecká snemovňa e, zasažala Francúzi majú na to rozdielný názor. V každom prípade si stojí za to prečítať, čo si o tejto téme myslia národné parlamenty. Niekedy e, je to rovnaké ako náš názor, niekedy sa objavia aj argumenty, ktoré by sme mohli použiť. Takže, pani spravodajkyňa, máte slovo, aby sme si mohli vypočuť váš názor k tejto téme. Nech sa páči. Ďakujem vám pekne, e, pani predsednička. E, francúzsky senát sa vyjadril k samotnej podstate teda išlo o to, či táto značka Európske dedičstvo predstavuje pridanú hodnotu a to zamietnutie nejako nesúhlasilo s e, odpovediami parlamentov, ktoré sa majú vyjadriť k tomu, či táto značka je v súlade so zásadou subsidiarity. Takže e, to nejako nesúvisí so zamietnutím francúzského senátu. Chcem ešte povedať, že mi je cťou, že výbor pre kultúru ma poveril touto správou, teda stanoviskom eh, k tejto značke Európske dedičstvo. A pre mňa je to veľká zodpovednosť, nielen preto, že ide o spolurozhodovací proces, ale aj kvôli tomu, že ide o snahu posilniť eh, pocit Európanov, že sú príslušníkmi spoločnej kultúry. Hlavnou myšlienkou je rozvíjať európske dedičstvo a posilniť tak e, pocit európskej príslušnosti. Opiera sa to o spoločné dejiny a má to posilniť budovanie Európy. Táto myšlienka bola spustená na to, aby e, Mm, bol zmenšen, bola zmenšená tá prie, komunikačná priepasť medzi inštitúciami a občanmi, alebo medzi EÚ a občanmi. A, a, a Európania nemali dosť jasnú predstavu o cieľoch a úlohe EÚ. A ja myslím, že to už neodzrkadluje súčasnú realitu a nedostatočná sociálna súdržnosť nie je problémom občanov, ale skôr lídrov, ktorí nevedeli zareagovať na ekonomickú krízu a nevedeli e, prekročiť národné hranice v záujme európskej solidarity. Od roku 2006 však táto e, značka e, bola schválená na medzivládnej úrovni. 17 člán, krajín sa zúčastnilo, vrátane Švajčiarska a 64 miest by malo získať túto značku. V novembri 2008 poverili komisiu úlohou, aby z tejto medzivládnej iniciatívy bola oficiálna akcia EÚ. A ja som mala za úlohu 22. marca som dostala za úlohu vypracovať toto stanovisko Mám, e, chcem sa poďakovať e, spolupracovníkom e, výboru regionov Európe Nostre, občianskej spoločnosti a mimovládnym organizáciám, pretože so všetkými sme hovorili o značke a o spôsobe pridelovania tejto značky. Prvá výmena bola veľmi plodná 16. júna s teňovými spravodajcami a skonštatovali sme, že sa zhodujeme na definícii tých e, kritérií a adresátov a ďalších otázkach. Skonštatovali sme, že naozaj vieme veľmi účinne spolupracovať s tieňovými spravodajcami. Teraz prvá otázka, ktorú musíme zodpovedať e, či sa má činnosť obmedzi na 27 členských krajín, tak ako je to naplánované v článku 4, alebo či treba zájsť za hranice EÚ, A teda to má ostať, či to teda má ostať iba vo vnútri EÚ, alebo či to má ísť aj nad rámec. Vzhľadom na to, že európske e, kultúrne dedičstvo ide aj za hranice EÚ. Ja si myslím osobne, že by to malo byť pridelené aj myšlienkam mm, pamätným miestam, pomníkom, ktoré sú mimo geografickej Európy, teda aj mimo členských krajín EÚ. To, že značka už bola pridelená napríklad miestam e, vo Švajčiarsku svedčí o tom, že treba toto pridelovanie značky rozšíriť a neobmedziť sa iba na členské krajiny. Takáto, takéto rozhodnutie by predstavovalo aj väčšiu pridanú hodnotu pre značku Európske dedičstvo. Vzhľadom na to, že je tu aj perspektíva ďalšieho rozširovania EÚ, myslím si, že by táto značka mohla posilniť aj e, postup e, pristupovania ďalších krajín k EÚ. Ak značka bude pridelovaná pamätným miestam aj mimo Európy, tak by to bola pridaná hodnota aj pre európsku autoritu na, Európs- na, pardon, na celosvetovej úrovni. Je to ambiciozná myšlienka, ale netreba ju už vopred zamietať. Ja si myslím, že každá krajina na európskom svetadieli by mala mať možnosť uchádzať sa o udelenie tejto značky, ak tá krajina uzná, že e, splňa požiadavky a pre transparentnosť prideľovania sú dôležité kritéria a článok 7 treba sa vyhnúť akejkoľvek neistote, tak ako tomu bolo pri e, rozhovoroch na medzivládnej úrovni. Miesta musia dokázať súvislosť s európskym dedičstvom, taktiež e, dokázať svoju kultúrnu povahu a môže to zahrňať aj pamätníky alebo pomníky E, ktoré by boli e, moslimské napríklad na Iberijskom poloostrove, ktoré nie sú možno, že čiste e, európske. Myšlienka EÚ je veľmi stará. Už v časoch Karola Veľkého sa o nej hovorilo a možno, že ešte aj dávnejšie. Táto značka, teda tak ako je zadefinovaná v rozhodnutí, sa skladá z dvoch prvkov. Kultúrne dedičstvo Európy a e, spojenej Európy na druhej strane. A na to treba pamä pamätať aj pri zadefinovaní kritérií. No a teraz, čo sa týka rozpočtu. E, to je otázka, ktorou sme sa zaoberali počas našich e, rozhovorov, pretože vyvstali niektoré otázky. Plánuje sa s miliónom 350 tisícmi eur potom výdavky na sekretariát alebo e, výdavky pre expertné výbory. Tu by bola plánovacia doba 3 roky. Táto značka by nemala financovať e, činnosti, ktoré prebiehajú v rámci e, kultúrnych e, hlavných miest Európy. Ide naozaj o to oceniť, odmeniť to miesto, ktoré by splnilo kritéria na udelenie značky Európske dedičstvo. Mm, ale ja si myslím, že ak bude poskytnutá nejaká finančná odmena za túto značku, tak to naozaj musí predstavovať pridanú hodnotu pre dané miesto. Ale potom treba e, znížiť počet konečných adresátov tejto značky. Potom e, toto e, je taktiež obsahom článku 10 a 11. Hovorí sa o zásade subsidiarity. každá krajina môže predložiť e, dve miesta, ktoré sa budú uchádzať, takže by bolo 54 návrhov a z toho by sa vybralo 27, čiže mm, jedno miesto pre každú krajinu za 3 roky by to znamenalo 80 e, miest, ktoré by mohli teoreticky získať túto značku. Ja si myslím, že tento, táto zásada však nie je priateľná, pretože to úplne e, zmení e, toto všetko na byrokratický systém bez pridanej hodnoty a taktiež to zvýši administratívne náklady. Ja si myslím, že ak by sme zničili, znížili pardon, počet e, tých, ktorí získajú značku, tak by to naozaj predstavovalo ocenenie poctu pre tie miesta, ktoré by splnili kritéria. A potom ešte jedna otázka. A síce otázka, či by sa značka udelovala raz za rok alebo každé dva roky. A ak počet teoretických adresátov by bol znížený, tak by sme mohli uvažovať o ročnom udelovaní. Ak by počet bol vyšší, tak potom by to mohlo byť skôr každé e, dva roky. A čo sa týka skupiny expertov, ktorí budú e, vyberať e, tie miesta, ktoré získajú značku. To je v článku 8. Ja si myslím, že tu naozaj treba byť seriózny a postupovať transparentne. Experti by preto mali byť e, vhodne zvolení. V návrhu sa hovorí o 12 členoch štyria za parlament, štyria za komisiu a štyria za radu. Ja navrhujem, aby to bolo skôr, aby to bolo nepárne číslo, aby tam teda bolo jednoho viac predstaviteľa výboru regionov, takže dokopy 13. A treba si samozrejme overiť aj e, kvality týchto expertov, aby sa vyznali v európskych dejinách, kultúre a možno, že by mali niečo vedieť aj o správe takýchto kultúrnych e, miest a teda nemali by sme sa obmedziť iba na tie tri európske inštitúcie. E, malo by to byť e, vyváženejšie aj zo zemepisného hľadiska. Experti by hodnotili kandidatúry a potom by v správe zhodnotili e, konečný výber. Oni by teda mali posledné slovo. A treba taktiež lepšie upresniť právomoci Európskej komisie, pretože tak ako sa to teraz e, hovorí v dokumente, tak zdá sa, že komisia by nebola viazaná e, závermi expertov alebo ich výberom, ale mňa ubezpečili, že komisia by sa v praxi predsa, predsa len pridržala záverov skupiny expertov. A ešte by som chcela povedať, že je potrebné nájsť e, spôsob, ako posilniť úlohu Európskeho parlamentu pri výbere kandidatúr, aká bude naša úloha, e, aby sme iba e, neschvalovali záverečný výber, možno, že by sme dokonca mohli predkladať, navrhovať kandidatúry. A ešte jeden bod. Nadnárodné miesta, ktoré, sú teda, ktoré sa netakujú iba jednej členskej krajiny, e, na rozdiel od návrhu komisie, My navrhujeme, aby to nebola jedna jediná členská krajina, ktorá by predkladala kandidatúru, ale aby boli krajiny aspoň dve, aby sa dohodli na predložení e, kandidatúry takéhoto nadnárodného pamätného miesta. Takže vždy by musela schváliť druhá krajina navrhnutý e, navrhnuté miesto. A potom je tu ešte aj otázka článku 18, tam sú prechodné ustanovenia zakotvené. No a tu vyvstáva nasledovná otázka. Čo sa stane s medzivládnou značkou, teda s miestami, ktoré získali značku v predchádzajúcej fáze. Ja myslím, že treba jasne rozlíšiť tieto dve značky, hlavne čo sa týka ich udelovania. Tie miesta, ktoré už získali túto značku, medzivládnu si ju môžu e, ponechať a ak splnia kritéria Európskej komisie, tak sa budú môcť opätovne uchádzať o udelenie novej značky, ak splňa požiadavky. A ešte jedna vec. Obraz tejto značky na to, aby sme E, urobili jasný rozdiel medzi touto značkou a tou predchádzajúcou. Jednoducho treba vypísať e, súťaž a e, takýmto spôsobom nájsť nejaké vhodné logo alebo obrázok. A ešte na záver chcem povedať, že návrh komisie napriek vynikajúcim úmyslom je príliš byrokratický. Chýba tu vízia tejto značky, pretože je to inštitút, ktorý má odzrkadlovať kultúru Európskej únie a pritom e, sú to tie najcenejšie prvky nášho spoločného dedičstva. Táto značka by teda mala byť nástrojom súdržnosti, sociálnej aj kultúrnej a nemalo by to iba e, byť mm, byrokratickým konceptom. Je to môj názor, ale chcela som sa e, podeliť s vami. Možno som trochu prísna z oči voči Európskej komisii. Nechám sa presvedčiť o opaku, ale takýto je môj názor a môj návrh správy predložím kon- e, zhruba 15. júla. Ďakujem, pán Schmidt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď sme sa stretli minulý týždeň s cieľom diskutovať a potom, ako som si vypočula pani spravodajkyňu, tak naozaj si myslím, že by sme sa mali dohodnúť na tom, čo znamená európske dedičstvo, pretože je to dosť široký pojem a e, zmestí sa do toho kade čo. Takže čo presne to predstavuje? Mm, sú to kultúrne aspekty, tak ako povedala pani spravodajkyňa, ale neviem, či by to nemalo odzrkadlovať aj historický aspekt. E, ide aj o pocit príslušnosti k EÚ. Ja myslím, že tu vyvstáva viacero otázok. Pani spravodajkyňa hovorila viackrát aj o pomníkoch, pamiatkách. Ja si myslím, že sa to neobmedzuje na pamätníky, ale aj na miesta nehmotné dedičstvo. A keď sa pozrieme na zoznam miest, ktoré získali to, túto značku, tak tam naozaj nie sú iba pamätníky. A potom veľká otázka e, spočíva v pridanej hodnote tejto značky Európske dedičstvo. E, čo vlastne umožní rozpočet. Ide o vytvorenie nejakej siete, ide aj o komunikáciu, ide aj o cestovný ruch, e, tak ako je to v prípade značky UNESCO. Ja sa potom obávam, že či nám nejde o to mať čo najväčší počet e, miest, ktoré získajú túto značku, aby e, každý rok bolo 27. Netreba zabúdať, že keď je niečo vzácne, tak keď je, keď je niečoho menej, tak je to vzácne. Možno, že by to potom malo byť podľa tém, pamätníky, nehmotnejstvo a tak ďalej. A akú úlohu zohrajeme my, Európsky parlament, pri rozhodovaní. V správe sa hovorí o tom, že komisia bude rozhodovať a informuje parlament o svojom rozhodnutí. Prečo by sme sa neinšpirovali postupom, ktorý platí pre e, kultúrne mesta. Tam parlament mm, má istú váhu a podľa toho, čo viem, tak to funguje dobre. Požiadať parlament o stanovisko. Myslíte, že nie? Podľa mňa je to dôležitý bod. A ešte jedna vec. Čo budeme žiadať od eh, krajín, aké požiadavky budú musieť splniť na to, aby mohli predložiť kandidatúru. Ja myslím, že ide o projekt, o istý záväzok krajín, k čomu sa zaviažú, to je dôležitá otázka, aké úsilie budú musieť vyvinúť na to, aby získali značku Európske dedičstvo. Bude to od krajiny ku krajine odlišné? To sú všetky otázky, ktoré sa mne spajú s touto záležitosťou. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za slovo. Dovolte mi veľmi stručne reagovať. Tá myšlienka je naozaj vynikajúca. Mám mnoho otázok, viacero z nich už spomenula kolegyňa predo mnou, takže e, môžeme to preskočiť. E, prvá vec je to, že sa snažíme pochopiť teda to, že tu máme akýsi návrh dvoch miest, dvoch entit na jeden štát to môže byť trochu nespravodlivé, pretože e, nie je to isté Malta a Nemecko, nie je to isté ako niektoré iné ďalšie krajiny, takže samozrejme plná, plný rešpekt Malte, ale jednoducho sú krajiny, ktoré sú oveľa väčšie, majú oveľa viac takýchto prvkov e, kultúrneho európskeho dedičstva. E, geografická veľkosť je pomerne rozhodujúci faktor, takže to môže byť pomerne zvláštne. E, potom tiež som nepochopil aj to, že tu sú niektoré návrhy, ktoré prinášajú jednotlivé štáty, ale neviem, či tu budú potom nejaké iné cesty, ako napríklad e, Európsky parlament alebo nejaké e, asociácie, spolky by takisto mohli predkladať konkrétne návrhy. To by rovnako mohlo túto e, skupinu rozšíriť. Rovnako sa hovorilo aj o tom, že existuje akási komisia, ktorá by mala posudzovať tieto kandidatúry, ale rád by som rovnako vedel aj to, aké budú tie rozhodnutia, ktoré príjmu. Bude to len rozhodnutie toho výboru, alebo to bude rozhodnutie aj Európskeho parlamentu, ktorý do toho bude zasahovať, alebo ako to presne je. No a potom je tu ak- akýsi záväzok udržiavania e, týchto miest. Čiže aké záväzky budú vyplývať z tohoto, e, z tohoto štatútu. Čiže nielen predložiť kandidatúru, ale napríklad aj to, či je možné kandidatúru stiahnuť a kto bude rozhodovať o prípadnom stiahnutí takýchto kandidatúr. Ďakujem pekne. Pán Matula, nech sa páči. Eh, în acest eh, moment, în stadiul de lucru în care ne aflăm. V tejto chvíli našej práci je treba skutočne privítať tú prácu, ktorá už bola odvedená v tejto otázky. Na túto otázku je eh, trošku problém s kanálmi, kde je tlmočenie. Tento 1 milión zrejme nebude postačovať. Možno časom by sa dala tá suma navýšiť. Ja mám návrh týkajúci sa výberu e, e, miest alebo lokalít mal no, by o tom rozhodovať e, e, výbor expertov. V článku 13 je uvedené, že značka Európske dedictvo e, by mala platiť na dobu neobmedzenú. Prečo ma to zaráža? pretože ak hovoríme e, e, e, o dobe neurčitej, tak v článku 14, ktorý pojednáva o procese monitoringu, tam sa hovorí o, určitej, o určitom štvoročnom cykle. To znamená, toto monitorovanie, tento dohľad tiež bude znamenať náklady, e, keď expertná skupina urobí výber, e, tak potom vlastne ten dohľad má členský štát. Preto mám nasledujúci návrh. Členský štát namiesto tohto dohľadu alebo tohto monitoringu každé 4 roky Vychádzam z toho, že členský štát má záujem o to, aby si zachoval tú značku európskeho dedictva ideme na to, že ten členský štát sa bude usilovať o održanie toho, toho mesta a e, prípadne členský, máš, členský, členský štát môže e, e, stiahnuť to označenie značka Európske dedictvo, ak príslušné mesto alebo lokalita nesplňa kritéria. Ďalej tam máme uvedené, uvedený mechanizmus na obdobie prvého roku a Bolo by dobre, keby čo najviac lokalit získalo takéto značku. Ja mám otázku. Povedzme, máme lokalitu, ktorá nesplňa podmienky získania značky. Môže opätovne sa uchádzať o túto značku? Môže opakovane sa uchádzať o túto značku? Ale, alebo môže len jedenkrát sa uchádzať o značku? hovorím o tom situácii, keď vlastne členský štát vy, e, vyberá a navrhuje. Verím, že lokalita sa môže uchádzať o túto značku vždy, keď členský štát e, to navrhne. No, hovorí pani e, predsedajúca, to ešte bude problém, tu ešte bude háčiky v tomto bode značka Európske dedictvo. Ďakujem pekne. No, z praktického hľadiska môžeme súhlasiť, ale, ale musím povedať, že v tej teoretickej rovine máme viacero otázok. Páči sa nám tá myšlienka značky európskeho dedictva, ako povedal e, spravodaj, e, je tu celý rad praktických stránok, ktoré, e, ktoré bude treba riešiť. Ide o počet takýchto značiek, aby sme skutočne neoslabili váhu takejto značky. No a treba zabezpečiť demokratickú kontrolu takéhoto mechanizmu. Nehovorím, že demokratická kontrola zaručuje kvalitu, ale zabezpečuje aspoň transparentnosť z pohľadu občanov. No a z tohto titulu by bolo vhodné zabezpečiť určitý konzultačný proces v tomto výbore. To znamená, e, výbor expertov niečo odporúči a tento výbor to si to preberie, e, prejedná. Možno štyria poslanci parlamentu by sa mohli tým zaoberať. Máme viac ako štyri politické skupiny. Uznávam, že je tam trošku problém, že ak e, budú len štyria členovia, tak e, nepokryjeme spektrum politické Európskeho parlamentu. Myslím, že treba sa trošku zaoberať aj otázkou rozsahu tohto projektu. E, spravodajkyňa v úvode konštatovala, že je otázne, či tento projekt sa má obmedziť e, na e, územie EÚ. Z istého pohľadu je to teoretická otázka, z istého ani nie. Jednoducho musíme, musíme sa nad tým zamyslieť, veď tu nejde len o dedictvo, hovoríme o budúcnosti chceme sa uberať utopistickou cestou. E, Európa a a e- Európska únia, čo je v nej, alebo chceme e, si rozšíriť svoj horizont. Ja som portugalský občan a asi e, má menej spoločného s Estonskom, než mám s Brazíliou, aby som pravdu povedal. Pozrel som si zoznam e, zoznam e, tých lokalít, ktoré sú označované ako e, lokality dedictva. Sú to e, katedrály, knižnice. Mm, uznávam, že dedictvo predstavuje veci hmotné aj nehmatné. Portugalsko bolo prvým štátom EÚ, ktorý zrušil trest smrti. Každý rok, dokonca každý mesiac preberáme tému trestu smrti. V Štrásburgu no, hovoríme o uplatňovaní trestu smrti mimo EÚ. Čiže vidíme, že je to otázka, ktorej venujeme pozornosť a jedná sa pritom o prípady mimo EÚ. v tomto bode, ktorý teraz preberáme, hovoríme o príspevku Európskeho dedictva k tomu celosvetovému dedictvu. A v tejto oblasti, rovnako v mnohých iných oblastiach, uvažujeme o tom, čím prispieva Európa k celosvetovému dedictvu. Ďakujem. No, várení kolegovia, kolegyne, je 17.06, že si máme vypočuť komisiu. Pani Kalpeles, máte slovo. Köszönöm szépen, elnök asszony. E, nagyon e, kiváló ötlet. Veľmi pekne za slovo, pani predsednička. Identita. Takže je 18.06, aby sme si ujasnili čas. ďakujem za slovo. E, je veľmi podnetná táto myšlienka značky Európskeho dedictva. Ja by som chcela sa venovať určitým aspektom. Táto značka by mala vychádzať z minulosti, z histórie, ale do budúcnosti by mala tá značka vyslať ižité posolstvo. Mali by sme používať e, značku, ktorá e, je jednotná, bude jednotné znieť vo všetkých členských štátov. Ide tu o mesta kultúry, ide tu o pamätníky a v Európe E e predsa existujú aj iné hodnoty nehmotného charakteru, symbolické. Je veľmi dôležité, aby e, tí kandidáti splňali určitú tematickú požiadavku Ehm, predsa nemôžeme ehm, očakávať, že len ehm, hmotné hodnoty sa budú ponúkať, aj, aj nehmotné treba brať do úvahy. V tomto materiáli sa uvažuje o takom predkole výboru na národnej úrovni. No a aj v tomto ohľade si myslím, že mali by byť jednotné podmienky, jednotné podmienky pre vypísanie eh, úč- eh, kritérií účasti alebo eh, kandidatúry za týmto účelom. No a posledný návrh, ktorý mám a, a, a je následovný, že mali by sme vytvorili akúsi sieť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Rana. Ja budem veľmi stručná, pani predsedajúca ako naznačili predrečníci, musíme jednoznačne e, konkrétnejšie vyprofilovať e, túto značku e, Európske dedictvo. Ja pochádzam z mesta európskej kultúry, bolo mestom kultúry v v roku 2003. Ja viem, že e, udelenie takéhoto titulu vyvolá e, veľké náčenie, veľkú dynamiku v príslušnom štáte. Je veľmi dôležité stimulovať takúto dynamiku. No a e, musíme si ujasniť, aké majú byť kritéria. Komisia nám dala veľký priestor, aby sme sa vyjadrili, mali by sme túto, mali by sme túto príležitosť využiť E, ja sa priznám, že neviem, kto e, každý má takúto e, značku. Možno by sme trošku vycizelovať tie kritériá, ktoré doposiaľ sa využívali. Sekretariát sa postará o to, aby, aby poskytli zoznam tých lokalít, tých miest, ktoré nie sú takú značku. Pán Kosta. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som e, poďakovala pani Palidany za dobrý kus práce ako spravodajkyni, pretože naozaj sa jej podarilo otvoriť celý rad pomerne e, zložitých tém. E, to je naozaj veľmi zaujímavá téma a videli sme veľa interakcií zo strany kolegov. Myslím si, že sa ale posúvame e, postupne k akémusi vládnemu rozhodovaniu a od dobrovoľného vymenovávania k akémusi európskemu vymenovávaniu alebo selekcii týchto miest. A mali by sme si uvedomovať, že to je pomerne zložitá a citlivá téma. A je to možno trochu príliš ďaleko od úlohy, ktorú by Európsky parlament mal zohrávať. Ale ako bolo správne povedané, bolo by možno naozaj zaujímavé, e, aby členské štáty ktoré by zapájali aj verejnosť, aj vedecké názory, aj vedecké inštitúcie, aby, aby tieto v podstate mm, preberali tú kľúčovú úlohu v tomto smere, pretože tá predselekcia na národnej úrovni e, je akýmsi príspevkom do európskeho výberu. No a potom tu takisto hovoríme aj o paneli expertov, ktorý bude poskytovať eh, názor parlamentu, názor komisie. Začíname tu mať možno trochu príliš veľa rôznych vrstiev a musíme, musíme eh, sa dať pozor, aby tá rovnováha bola zachovaná. Už v texte sa hovorí, že na rozdiel od kultúrneho itineráru Rady Európy alebo od eh, iných kultúrnych lokalít a miest a pamätníkov tak pridaná hodnota týchto európskych eh, pamiatok by bola možno viac než len historická alebo architekturálna stránka danej lokality. Práve naopak. Tieto miesta by mali byť symbolické. Symbolické pre európsku kultúru, pre európsku identitu. Napríklad v mojej krajine, možno okrem tých iných monumentov, ktoré tu máme, eh, to môžu byť práve tie domy, v ktorých sa stretávali alebo narodili eh, zakladatelia Európy to sú domy, ktoré majú historickú dôležitosť pre Európu. A teda, ako už aj povedali kolegovia, je to aj otázka toho, akým spôsobom budeme premietať európsku identitu do zvyšku sveta. Mali by sme teda preskúmať tieto myšlienky práve z tohoto pohľadu. A síce, čo je v podstate tá otázka toho špecifického európskeho aspektu. Možno okrem tých ostatných kultúrnych nálepiek a označení, ktoré sú, tu sú. No a rovnako si myslím, že by sme mali aj zvážiť možno niečo, čo je tak trochu menej automatické a mali by sme možno zvažovať veci na základe ich zásluhy alebo na základe ich významnosti. A členské štáty v tomto smere musia byť rozhodne zodpovedné za tieto návrhy, ktoré predkladajú Um, ktorým sa zavezujú. Samozrejme, to musí byť aj jasné, že to musí byť eh, vybudovaná sieť na viacerých úrovniach, akýchsi kontaktov, ale to všetko musí byť dobre, efektívne riadené a odkomunikované. A zároveň tu musíme mať aj dobrú nadväznú kontrolu. A teda toto označenie európske dedičstvo by nemalo byť niečo, čo dostanete zadarmo, ale malo by to predstavovať aj akýsi záväzok, akúsi angažovanosť verejnej mienky, tak aby sme sa uistili, že rozhodnutia členských štátov sú sú dôveryhodné. Dobre, pán Šrg, nech sa páči, potom komisia. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne aj pani spravodajkyni za naznačenie tých celé tejto témy v jej šírke. Samozrejme, vítame vnímanie európskeho dedičstva aj v tých nemateriálnych hodnotách. To je práve to, čo spája Európu. Ale ako hovorili ostatní rečníci už predtým, možno tie ciele sú zdieľané, ale spôsoby, ako ich dosiahnuť, sú rovnako dôležité. Akým spôsobom tento plán chceme dosiahnuť? Nebude to jednoduché. A práve preto sa tešíme na návrh správy. Transparentnosť je veľmi dôležitá pre našu skupinu, rovnako ako aj to, aby sme nevytvárali zbytočnú a náročnú byrokraciu, najmä v rámci obmedzeného rozpočtu, ktorý máme. Rovnako by som chcela zdôrazniť aj tie príležitosti, ktoré to prináša v rámci prístupu z dola nahor, tak aby sme zapájali aj občanov, aby občania boli angažovaní. Pretože to je jeden z deklarovaných cieľov tohoto projektu. Niektoré z tých prvkov, ktoré boli naznačené v tejto diskusii, mi pripomínajú diskusie, ktoré sme mali o Európeáne a to sa rovnako týkalo kultúrneho dedičstva Európy a jej digitalizácie alebo jeho digitalizácie. A preto treba hľadať spôsoby, ako zapájať občanov a zároveň spôsoby, ako využívať nové médiá, ktoré máme k dispozícii, internet a tak ďalej, tak aby sme dokázali v podstate šíriť kultúrne dedičstvo e, čo do jeho hodnot a zároveň, aby sme dokázali povzbudzovať e, interakciu medzi občanmi alebo medzi jednotlivými krajinami v Európe a takisto aj mimo Európy pretože keď sa pozeráme na toto globálne prostredie, ktoré máme na internete, som presvedčená, že je zároveň veľmi dôležité aj skúmať, akým spôsobom chceme angažovať ľudí mimo Európskej únie, tak aby sa učili o tomto kultúrnom dedičstve EÚ. No a keďže tento projekt sa snaží eh, vytvoriť lepšie pochopenie toho, čo Európa je. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme z toho nevytvárali ďalší byrokratický eh, výdavok alebo ďalší objem nákladov, eh, pretože to by rovnako mohlo možno aj zdôrazňovať ten imič, ktorý ľudia už v Európe majú. A práve preto by sme mali byť ambiciozni v tom, aby toto bolo naozaj reálne a pozitívne a naša skupina sa naozaj teší na prácu e, s pani spravodajkyňou pri tom, ako to budeme zreálňovať. Ďakujem veľmi pekne. A e, teraz dávame slovo komisii. Nech sa páči. Veľmi rýchlo, pretože už máme naozaj, e, zaznelo toho veľa a potrebujeme priestor pre, pre ďalšie reakcie. V každom prípade E, sa tešíme na reakciu komisie, pretože komisia nám už poskytla svoje oznámenie. To oznámenie je dobré, tam sa komunikuje tá excelentná myšlienka e, potvrdzovania a rozširovania európskej identity, ale zdá sa, že to je akýsi prázdny rám, je to trochu schematické a naozaj teraz musíme pracovať na tom, aby sme tento rám vyplnili akýmsi obsahom. Európsky parlament má samozrejme veľa toho, čo povedať k tejto téme. To je isté, ale potrebujeme o tejto téme diskutovať aj podrobnejšie v rámci našich skupín. Objavilo sa mnoho myšlienok, ktoré boli predložené, ale skupiny e, teraz samozrejme potrebujú aj e, dať mandát svojim tieňovým spravodajcom, tak aby každý mal možnosť prispieť pri tvorbe obsahu e, k tejto značke, k tomuto označeniu. Ako som už spomínal, zaznelo toho naozaj veľmi veľa, ale je dôležité, aby sme si tieto veci prehlbili a ozrejmili. A neviem, či komisia by mohla už reagovať na niektoré z tých vecí, ktoré, sa, e, ktoré tu zazneli. Napríklad otázka stiahnutia alebo opätovného navrátenia tejto značky. Je to možné a akým spôsobom? E, ďalej je tu potom aj otázka toho, koľko tých označení e, vlastne vydáme. Bude ich 27 každý rok, alebo to bude nejaký iný počet? Budeme v podstate udelovať jedno označenie označovanie každý ročne, eh, aký bude ten proces, aká bude chronológia označovania týchto miest, pretože možno niektoré členské štáty eh, môžu predkladať návrhy, eh, ktoré nemusia byť rovnakej váhy alebo budú mať rovnakú váhu ako návrhy z iných členských štátov, alebo niektoré štáty môžu byť aktívnejšie ako ostatné. Takže v tomto smere by sme si radi vypočuli viac. Myslím si, že každá skupina si bude musieť pozorne zvážiť svoju pozíciu k tejto téme. Je to naozaj veľmi dôležitá téma v konečnom dôsledku. Je to niečo, čo má pomerne veľkú relevantnosť pre budúcnosť Európy. Ďakujem pekne. Pán Skurra, to, čo je zrejme a jednoznačné, je to, že teraz potrebujeme viac informácií. Pani Bransen z komisie bude tá, ktorá vystupí ako ďalšia rečnička. No a potom potom sa môžu vyjadriť ešte ďalší poslanci. No a potom s presnosťou fínsko-nemeckou skončíme presne 18.30. Komisia, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne za slovo, ďakujem pekne aj za tie vyjadrenia a reakcie, ktoré zazneli. No a samozrejme budeme veľmi radi, aby sme mohli eh, pracovať pre Európsky parlament a radu počas nadchádzajúcich mesiacov, aby sme tento text dokázali zlepšiť a zároveň aby sme dokázali zabezpečiť aj to, že zahrňa všetky možné obavy alebo teda odpoveda na všetky možné obavy a problémy problémy. Chcem potvrdiť to, že čo sa týka metódy, tento návrh bol postavený na pomerne veľkej, širokej verejnej konzultácii. Mali sme 220 organizácií, ktoré sa zapojili do verejnej konzultácie a keď zoberieme do úvahy, že toto boli častokrát reprezentatívne organizácie, tak skutočný počet organizácií bol samozrejme oveľa vyšší. Rovnako tu prebiehali aj verejné konzultácie a prebiehali aj stretnutia s členskými štátmi e, mali sme aj pomerne rozsiahlu dopadovú štúdiu. Myslím si, že je užitočné pripomenúť, že jeden z tých prvkov v pozadí tohoto návrhu bol aj ten, že počas francúzského predsedníctva v roku 2008 Rada schválila závery v novembri 2008, v rámci ktorých vyzývala komisiu, aby predložila návrh tohoto označenia. No a teda prirodzene v duchu tých diskusí, ktoré prebiehali v danom čase, sme sa snažili eh, v podstate reagovať na maximum záujmov a reakcií jednotlivých členských štátov. Chcela by som poskytnúť možno mm, iba vyjasniť niektoré prvky, niektoré hlavné body, ktoré zazneli. V prvom rade, eh, tá prvá téma sa týka geografického rozsahu. Možno by som mohla vysvetliť, eh, prečo komisia navrhuje, aby sme to obmedzili len na 27 členských štátov, aspoň zatiaľ. Jeden z dôvodov je tá myšlienka v pozadí označenia. Tým cieľom pôvodne bolo, aby sme priblížili občanov viac k Európskej únii a bola tu silná požiadavka zo strany členských štátov aj počas verejného konzultácie, aby táto, toto označenie bolo komplementárne s inými označeniami. Teda to bol jeden z tých aspektov. Druhý aspekt bol ten, že ako si určite viete predstaviť, bude to pomerne komplexný proces s 27 výberovými procesmi každý rok a práve preto bolo dôležité, aby sme začali v rámci členských štátov Európskej únie. Ale e, v rámci vysvetľujúceho memoranda sme spomenuli aj to, že keď sa uskutoční prvé hodnotenie bude to vlastne 6 rokov od začiatku iniciatívy, tak otázka ehm, geografického rozsahu môže byť prehodnotená a môžeme prípadne v podstate to rozšíriť na krajiny, ktoré sa zapájajú do kultúrnych programov. To je veľmi dôležité, pretože eh, sme špecifikovali tieto krajiny v kultúrnom programe, pretože v dlhodobom kontexte ehm, financovanie tejto iniciatívy bude pochádzať práve z programu kultúry. Toľko k ozrejmeniu geografického rozsahu. Ďalej tu bola otázka ohľadom toho, aká je pridaná hodnota tejto iniciatívy v porovnaní s inými iniciatívami. V prvom rade je to eh, v podstate to európske pomenovanie, ktoré tieto, tieto miesta získajú, ktoré musia prispievať k budovaniu európskej identity. Musí to byť akási symbolika, nie je to otázka krásy alebo estetiky. Po druhé, čo je veľmi dôležité v tejto iniciatíve, je to, aby to bolo predovšetkým o vzdelávaní, predovšetkým pre mladých ľudí. Čiže vzdelávanie mladých ľudí o Európe, nie je to o ochrane pamiatok ako niektoré iné označenia. Takže vzdelávanie a informovanie na týchto miestach bude veľmi dôležité. A na záver, iniciatíva je zameraná na to, aby sme podporovali spájanie týchto sietí, vytváranie prepojení. To bolo takisto spomenuté jedným z poslancov. Je to jeden z kľúčových aspektov tohoto návrhu a jedna z úloh komisie bude práve podporovať networking, čiže prepájanie, tak aby sme podporili vzájomné učenie a šírenie dobrých a úspešných postupov. Zároveň, aby sme, pod, aby sme vysvetlili ten proces potvrdzovania týchto nominácií, v súlade s článkom 291 zmluvy o fungovaní e, Európskej únie, tak e, vlastne vytyčovanie alebo dezignácia bude predmetom e, implementácie, čiže to bude úloha komisie. A to je jeden z tých aspektov, ktorý sa týkal navrhovania zo strany komisie a a rovnako aj pri európskych hlavných mestách kultúry, čo je trochu iná metóda a už vlastne spadá do inej e, legislatívy, tak ten proces je veľmi náročný, je veľmi e, dlhý. V praxi to trvá až 8 mesiacov. Ehm, je to v podstate vytýčenie radov, ale parlament poskytuje svoje stanovisko, trvá to naozaj veľmi dlho. A práve preto to nie je Eh, únosné pre tieto mesta. Je to pre nich pomerne náročné a nie je to rozhodne tá najflexibilnejšia metóda. Ďalej, čo sa týka úlohy parlamentu eh, návrh eh, návrh, ktorý sa objavil v konzultáciách, bol práve ten, že úspech tejto iniciatívy bude rozhodne závisieť od toho, či to bude dôveryhodné hneď od svojho počiatku a prestíž bude od toho závisieť. A bol tu koncenzus, e, že táto selekcia práve preto musí byť postavená na základe nezávislého procesu výberu. A práve preto to, čo navrhujeme, je, aby experti e, v rámci tohoto európskeho panelu boli nezávislými expertami a zároveň navrhujeme, aby európske inštitúcie, parlament, komisia a rada e, vymenovávali týchto expertov, takže parlament bude mať úlohu pri vymenovávaní týchto nezávislých expertov. Rovnako e, sa tu objavil aj bod ohľadom definície e, kultúrneho dedičstva. Je to pomerne fluidná definícia, musí to zahrňať tak kultúru, ako aj históriu, zahrňa to aj nemateriálne, nemateriálne dedičstvo, vrátane e, vlastne aj akéhosi um, duševného dedičstva, ktoré je spojené s nejakým miestom. No a ďalej, čo sa týka definície kultúrneho dedičstva, tá sa nachádza v článku 7, e, odsek 1, takže to má tri aspekty. Tieto miesta musia byť cez európske alebo transeurópske alebo cezhraničné. Ďalej e, tu, tieto lokality musia zohrať úlohu v európskej integrácii, v európskej histórii, musia mať prepojenie na kľúčové európske udalosti alebo osobnosti, rovnako ako aj kultúrny, vedecký, sociálny a vedecký pohyb alebo vývoj v rámci únie a úloha alebo teda poloha tohto miesta musela zohrať úlohu pri propagovaní a šírení spoločných hodnôt ktoré sú spoločné pre európsku integráciu, ako napríklad rešpekt pre ľudské práva, eh, diverzita, solidarita a tak ďalej. Rovnako sa tu objavila aj otázka hľadom rozpočtu pre túto iniciatívu. Rozpočet je pomerne skromný, ale myslíme si, že to je pomerne cenovo efektívne z tohoto pohľadu. Navrhujeme počas trojročného obdobia, ako už bolo spomenuté, navrhujeme rozpočet 1 milión 350 tisíc eur, to je mimo eh, mzdových nákladov eh, vlastne mzdové náklady a personál eh, bude len prostredníctvom vlastne posunov v komisii, nebude nutné zamestnávať žiadnych ďalších zamestnancov a nechceme nejakým spôsobom rozpočet zvyšovať. Členské štáty chceli, aby iniciatíva bola tak ľahká, ako len možné, aby rozpočet bol naozaj minimálny v tomto kontexte. A zdalo sa, že sme dosiahli dohodu, že nemali by sme dávať peniaze týmto lokalitám. To bola otázka národného financovania v rámci princípu subsidiarity čo sa týka praktických pojmov, tak e, takisto môže byť príliš veľa takýchto lokalít, ktorých by sme museli financovať a to by malo negatívny dopad na program kultúry, ktorý bude hlavným zdrojom financovania do budúcnosti. Takže program kultúry je pomerne malý program, je to len 400 miliónov eur e, pre súčasné finančné obdobie e, v rámci 35 krajín. Okrem toho tu bola mm, aj téma otázka súťaže o logo. To je pomerne dobrá myšlienka. Je to niečo, čo chceme spraviť. Myslíme si, že to bude užitočné vytvárať väčšiu mieru visibility a zvyšovať záujem mladých ľudí. Rovnako tu boli aj otázky ohľadom procesu výberu eh, na, v celom rade lokalít, v celé, pri mnohých lokalitách by sme chceli ozrejmiť, že to, čo navrhujeme, eh, je, aby počas rokov výberu každý členský štát mohol navrhnúť maximálne dve lokality a potom maximálne jedna môže byť vybraná. To neznamená, že musí byť vybraná. Takže keď napríklad nemusí, ak, ak ani jeden z lokalít v danej krajine nesplní kritéria, tak daná krajina nebude mať takúto lokalitu, ale najviac môže byť vybraná iba jedna lokalita. A teda ak 27 členských štátov e, vlastne prihlási alebo teda e, nahlási e, väčší počet lokalít, tak maximálne 27 ich bude e, vybraných Okrem toho si nemyslíme, že členské štáty musia predkladať takéto lokality každý rok. Bola tu aj otázka, ktorá sa týkala kritérií pre proces predselekcie na národnej úrovni. Tie kritéria budú rovnaké ako v prípade Európskeho panelu a síce kritéria v článku 7. Ale vo vzťahu k organizácii procesu e, predselekcie ponechávame pomerne veľkú voľnosť členským štátom a to v súlade s princípom subsidiarity e, môžu organizovať proces predvýberu, ako si želajú, ale musia len zabezpečiť to, že tie základné kritériá sú naplnené a rovnako, sa, rovnako žiadame, aby sme dostali žiadosti do konkrétneho dátumu, ale ponechávame pomerne veľkú mieru slobody pre členské štáty. Boli tu aj otázky, ktoré sa týkali monitoringu a stiahnutia. Podľa nášho názoru e, v našom návrhu ten, e, zahrňame myšlienku e, troch rokov výberu to bude po dvojročnom prechodnom období, potom by tu boli 3 roky výberu, e, vlastne kým sa systém spustí a potom každého štvrt, každý čtvrtý rok bude monitorovací rok. Tá myšlienka monitoringu bude taká, že členské štáty by nám poskytli správu tomuto európskemu panelu. Tento panel e, by sa pozrel a ak to bude nevyhnutné, urobí odporúčania pre dané lokality. Ak sa objavia nejaké problémy, tak môže otvoriť dialog s členským štátom a danou lokalitou, tak aby sme zabezpečili to, že dané problémy budú vyriešené a kritériá pre, to, pre dané označenie budú rešpektované. Je tu pomerne praktický proces, ako toto vyriešiť, ale na konci tohoto procesu, ak daná lokalita jednoducho nebude rešpektovať základné kritéria, tak eh, označenie môže byť odňaté. No a tu je tá základná myšlienka taká, že komisia by prijala rozhodnutie na základe odporúčania panelu expertov. A to rovnakým spôsobom, ako by mohla, ako bude príjmať aj rozhodnutie o udelení daného označenia. Teoreticky, neskôr vlastne, alebo v neskôršom období nebude nič, čo bude bránilo danej lokalite, aby sa opätovne uchádzala o to označenie. To sú asi všetky tie hlavné body, ale rada zodpovieme na ďalšie otázky, ak nejaké budete mať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo pani predkladateľke, eh, pani spravodajke, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa taktiež poďakovať zástupkyni komisie za tieto doplňujúce informácie, ktoré nám poskytla. Teší ma, že logo je otázka, o ktorej ešte môžeme a budeme diskutovať, ale tie najdôležitejšie body ešte stále nie sú jasné. Chcem najskôr povedať, že keď som hovorila o pamätníkoch, o miestach, tak som tam samozrejme chcela zahrnúť aj myšlienky. Všetko, čo tvorí kultúrne európske dedičstvo. Takáto široká definícia dedictva však e, sťažuje definovanie kritérií. Je to zložité a preto počítam s vašou pomocou, aby sme e, sa dohodli, ako zadefinujeme kritéria. Tie sú totiž to zakotvené v návrhu, ale tento návrh tvorí súčasť postupu, ktorý e, musí prejsť spolu rozhodovaním. Ak teda nebude dohoda, tak treba sa k tejto diskusii vrátiť neskôr a teda dopracovať sa k spoločnému nejakému stanovisku a teda dopracovať sa k najlepšiemu e, riešeniu pre takto dôležitý inštitút. Takže definícia značky Európske dedičstvo je dôležité. Aj kritéria, ale aj rozpočet rozpočet e, čiastočne závisí od počtu miest, ktoré získajú značku, ak takéto budú. 27 miest ročne to určite e, zredukuje prestíž tejto značky e, alebo ak by to aj bolo 21, za 10 rokov 210 to naozaj oslabí prestíž. Treba podľa mňa teda e, znížiť počet e, tých, ktorí získajú túto značku. A možno, že porozmýšľať aj nad vytvorením viacerých značiek. Ťažko sa bude dať e, pokryť jednou jedinou značkou. Ja som si zapísala všetky vaše pripomienky a chcem povedať pánovi Tavarezovi, aj keď tu už nie je, že jeho návrh, čo sa týka konzultatívnej, konzultatívnej úlohy nášho výboru pre kultúru pri rozhodovaní komisie, to by naozaj mohlo vyriešiť tú otázku, ktorú som položila, síce aká úloha pre parlament v tomto postupe. Mohla by to byť konzultatívna úloha prostredníctvom zástupcov parlamentu, ktorí sú členmi výboru pre kultúru. A naozaj si myslím, že sa netreba obmedziť na 27 členských krajín, aj keď e, z technických dôvodov treba samozrejme zohľadniť aj to, čo povedala zástupkyňa komisie. Musíme rozšíriť e, naše ciele, pozrieť sa za hranice EÚ, neostať možno na európskom kontinente, ale ísť ešte ďalej. Ak by sme sa chceli pridržať toho, čo navrhol pán Tavares, on hovoril o význame Európy pre napríklad zrušenie trestu smrti. O tomto všetkom som pripravená diskutovať na výbore a naozaj by som vám bola povďačná, keby ste mi poskytli všetky vaše návrhy, vaše nápady mm, pomôže mi to pri vypracovávaní tohto dokumentu, ktorý dostanete zhruba za mesiac. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani spravodajkyňa, k tejto téme sa ešte vrátime 2. septembra na ďalšej schôdzi a zajtra začíname o 9. schôdzou koordinátorov a 9.45 začneme s